Vážení kolegovia, čas e, beží, takže mali by sme začať naše zasadnutie. Dúfam, že kolegovia sa k nám pripoja ešte pred hlasovaním. Začíname bodom 10 nášho programu tam, kde sme prestali do poludnia. Bude to e, bod, v ktorom Marie-Thérèse Schmidt bude hovoriť e, o výzvach pre územnú spoluprácu v budúcom programe cezhraničnej medzištátnej a medziregionálnej spolupráce. Je to ten slávny bod 3, e, prepače, cieľ 3 a hneď odovzdávam slovo Marie Teres. Voilà. Eh, Ďakujem pani predsednička, dámy a páni, vážení kolegovia. V prvom rade by som sa chcela poďakovať výboru pre regionálnu spoluprácu za túto možnosť výmeny názorov o um, územnej spolupráci v Európe. Som si istá, že dnešná rozprava bude veľmi obohacujúca a umožní nám posilniť ďalej naše úvahy. Ďakujem aj pánovi, na, našim kolegom, ktorí sa k nám láskavo pripojili, aby mohli odpovedať na vaše otázky napriek tomu nepríjemnému počasiu, ktoré dnes panuje v Európe. Ide o pána Ramiresa a pána Rika Šapia, ktorí sú odborníci na regionálnu spoluprácu. Pán profesor Charles Rick, ktorého som mala možnosť stretnúť na výbore regionov, je vedeckým riaditeľom Centra pre pozorovanie európskych regionov v Ženeve. E, zostavil viacero akademických materiálov a jeho e, dokumenty sú referenčnými e, dokumentami pre oblasť cezhraničnej spolupráce. Boli preložené do viacerých jazykov. Pán Guillermo Ramirez je generálnym tajomníkom Združenia európskych pohraničných regiónov a Pán Guillermo e, v súčasnosti pracuje v Združení e, pohraničných regiónov. Toto združenie bolo založené v roku 1900 1971 e, Pán Pán e, Nisteroj bol predsedom v roku 2009. 28. oktobra sa konala prvá veľmi zaujímavá výmena názorov o cieľoch e, a o budúcnosti cieľa 3. V roku 2007 bol zaradený tento tretí cieľ politiky súdržnosti. Na obdobie 2007-2013 bolo vyčlenených 13 miliard eur. E, takže ide o to, aby sme takýmto spôsobom dokázali riešiť spoločné výzvy. Viacerí z vás zdôraznili e, nespornú pridanú hodnotu cezhraničnej spolupráce a pre budúcnosť našich občanov. Táto spolupráca je výrazom konkrétnej a žijúcej a živej e, spolu, integrácie. Je to cieľ 3, ktorý ste vy veľmi výrazne podporili. Otázka miesta makroregiónov v rámci cieľa 3 a ich financovanie ešte musí byť eh, spresnená. Makroregionálna politika sa musí povzbudzovať, ale nesmie sa diktovať. Je potrebné, aby sme dospeli k pružnej e, medziregionálnej e, spolupráci, ktorá by bola prospešná pre všetkých. Počas e, poslednej výmeny názorov Európska komisia predložila svoj návrh politiky súdržnosti, ktorú náš výbor privítal ako dobré východisko. E, Takisto bola zaradená do stratégie EU 2020, v ktorej sa dôraz skladie na výsledky. Rozmer územnej e, súdržnosti je e, síce všade prítomný, ale zasluhoval by si ešte väčšiu pozornosť. Piatá správa, ktorá bola e, predložená, je veľmi zaujímavá z hľadiska operačného programu, ako aj predchádzajúcich e, e, operačných programov zameraných na niekoľko regiónov. Európska komisia navrhuje, aby sa posilnila dimenzia makroregiónov, ktoré umožňujú lepšie prepojiť jednotlivé ciele na rozšírenej teritoriálnej báze. Toto rozšírenie sa však nesmie diať na úkor iných aspektov Rada ministrov, ktorá sa konala v Liež 28. novembra, zdôraznila takisto, že je potrebné posilniť architektúru e, pre cieľ 3 Takto sa lepšie e, čítajú pozície jednotlivých aktérov a platí to aj pre pragmatickú a konštruktívnu pozíciu parlamentu. Podielala som sa s vami o svoje úvahy a teraz vyzývam svojich spolurečníkov, aby takisto prispeli do tejto diskusie. Ďakujem a teraz poprosím pána Martina Guillerma Ramiresa, aby sa ujal slova. Hello? Yes. Eh, bien, hablaré en español, ya que me han dado esta posibilidad y no es muy... Áno, budem hovoriť po španielsky mám tu príležitosť, nie je to tomu tak príliš často, takže to rád využijem. Takže najskôr mi dovolte poďakovať sa Marii Sanchez Schmidt za to, že pozvala našu organizáciu sem. Naše združenie zastupuje záujmy hraničných regionov a my sme samozrejme strategickými partnermi um, my však nemáme vždy tak veľa vplyvu na inštitúcie, ale generálne riaditeľstvo pre regionálnu politiku nás zvykne vypočuť a samozrejme aj výbor regionov a samozrejme aj váš výbor tu v parlamente. My tu môžeme zastupovať naše názory, pretože my samozrejme súhlasíme s tými zásadnými líniami regionálnej politiky. Je tu o, o princíp subsidiarity, tak aby boli silnejšie do procesu rozhodovania o ďalších stratégiách a vytvorení novej Európy. Boli intenzívnejšie involvovaní aj regionálne regióny a regionálne združenia. V podľa mňa ide v tejto politike aj o využívanie štátnych peňazí, alebo verejných peňazí. A sú tu isté diferencie medzi uh, národnou, regionálnou a lokálnou úrovňou práve v rámci národnej súdržnosti toto zohráva veľkú úlohu. Ja sa nebudem, eh, nebudem, nechcem vám predstaviť eh, našu činnosť ako takú, ale pokúsim sa fokusovať niektoré problémy. Aké sú naše problémy, čo sa týka eh, tých základných zásad v rámci regionálnej politiky, ako vidíme my budúcnosť Maria Terez. Tereza vytvorila a predložila dokument k tejto stratégie a aj v iných kruhoch e, sú diskusie, prebiehajú diskusie na túto tému, ako napríklad vo výbore regiónov. My sme organizácia, ktorá skutočne myslí európsky. My a naši partneri a my sme e, hraničné, pohraničné regióny, ehm, ktoré majú dosť veľa obyvateľov a určité osobitosti vždy podľa tej ktorej krajiny. Ale celkovo nemáme dostatočne vybudované infraštruktúry a mladí ľudia vlastne od nás odchádzajú. Mladí ľudia z typických poraničných regiónov vlastne odchádzajú ako náhle majú možnosť dostať štipendium v rámci programu Erasmus a iných. My chceme naše regióny zatraktívniť podľa možností tak, aby nám tu mladí ľudia zostávali. A keď sa nemôžeme spolahnuť na zástupcov z hospodárskej sféry, tak potom už nemáme nič, čím by sme mohli zatraktívniť naše regióny. Je potrebné, aby členské štáty, keď vyvíjajú nové strát a formulujú nové stratégie, aby zohľadňovali aj názory pohraničných regiónov do väčšej miery, ako bolo tomu doteraz. Vieme, že cezhraničná spolupráca sa vyvíja veľmi dobre a je potrebné, aby bola podporovaná aj naďalej. Program Interreg, e, ktorý za, za začal realizovať asi pred 20 rokmi, e, prebiehal skutočne veľmi dobre. Najskôr sa začalo len na jednotlivých hraniciach a začalo sa malými projektami a dnes máme k dispozícii e, skutočne veľa finančných prostriedkov keď si to samozrejme porovnáme s inými oblastiami, ktoré sa financujú, je to stále ešte malý obnos, ale pre jednotlivé cieľové regióny je to skutočne veľmi dôležitá suma, predovšetkým aj preto, že sa to deje v rámci spolufinancovania a sú to viacročné stratégie. stratégie. Takže pokiaľ ide nejaká stratégia alebo projekt alebo opatrenie, e, pokiaľ sa to realizuje niekoľko rokov, tak to má vždy väčšiu nádej na úspech úspech a preto si myslím, že celý Interreg bol aj preto taký úspešný. Čo sa týka cezhraničnej spolupráce, tá tam e, sa takisto, do tej sa takisto zapájame, to znamená, že asi 50% všetkých prostriedok, prostriedkov, prostriedkov pardon, sa využíva na cezhraničnú spoluprácu, ale aj spolupráca v rámci Interregu sa podporuje tak, aby sa zlepšilo život ľudí v dotknutých regiónoch. Ako som povedala, ja teraz hovorím o tých pohraničných regiónov a cezhraničnej spolupráci. Európske inštitúcie musia takéto regióny skutočne chrániť tak, aby sa tam e, udržal ten rozvoj, ktorý sa naštart, naštartoval a jednotlivé hraničné regióny tieto sú už 50 rokov predmetom uh, podporných opatrení. Niektoré regióny sa už 50 rokov na takýchto programoch alebo obdobných zúčastňujú. Máme samozrejme určité rozvojové programy, v rámci ktorých um, na, v rámci ktorých dostávame prostriedky z Európskej únie a preto sú nám Euró- je, preto je ľuďom a obyvateľom z týchto regiónov Európa oveľa bližšie ako mnohým iným. Uh, my vieme, že také programy sa predkladajú v Bruseli, v regiónoch sa vie, že sa musia podporovať tak, aby sa zabezpečila aktívna politika zamestnanosti, tak, aby bolo zabezpečené zdravotné, e, bola zabezpečená zdravotná starostlivosť a ďalšie aspekty, ktoré a, e, uľahčujú našim občanom život. Takže stojíme pred mnohými výzvami. My chceme uh, zlepšiť život našich občanov v pohraničných regiónoch. Mnohé e, z ich ťažkostí sú e, zachytené v rámci tých e, strategických programov z Európskej únie, ale my vidíme, že v rámci Európy máme aj také pokusné laboratória pre európsku politiku. Tak sa niekedy cítime a za posledné roky sa tiež viac do popredia dostávala téma e-governance a tak ďalej. A toto sa môže takisto veľmi dobre aplikovať na poraničné regióny. Ako som už povedala, okolo 50 rokov už existujú podporné programy a môžem povedať, že tie výsledky sú skutočne veľmi pozitívne. Nie je to veľmi objektívne hodnotenie, ale máme ten pocit. Mm, my sme získali veľké množstvo skúseností, ktoré môžu zlepšiť čerpanie z regionálnych a štruktúrálnych fondov. Ich aplikovanie už preukázalo isté e, úspechy, ale musíme nájsť viac partnerov v Európe a myslím si, že toto je takisto vaša téma. My sme sa rozhodli pre ten nástroj, ktorý sa po využil v rámci celoeurópskeho priestoru. To je európska súdržnosť e, cezhraničných regiónov. V minulosti boli už takisto naštatované pokusy e, kooperovať v rámci pohraničných regiónov a boli tam takisto niektoré veľmi uspokojivé výsledky, ale Európske združenie pre e, územnú spoluprácu sa e, sa preukázal ako veľmi úspešný vo svojej činnosti. Existujú rôzne systémy, rôzne právne systémy, rôzne e, exekutívne systémy, rôzne filozofie od krajiny, krajiny, od krajiny k Ukrajine a preto je potrebné, aby sme harmonizovali takúto spoluprácu. Dovolte mi ešte, aby som sa krátko dotkol makroregiónov. Toto je nový výtvor, ktorý vznikol a tento pojem ak mi tento pojem dovolíte. Takže najskôr boli euroregióny, ktoré spolupracovali, z toho sa vytvorili združenia a dnes uh, sa e, hovorí o makroregiónoch. To je ten ultramoderný model. A mm, regióny sa združujú do makroregiónov, pretože si myslia, že dostanú takto viacej finančných prostriedkov, ale orientácia na makroregióny ešte neznamená, že sa dostane viac peňazí, ale toto je potrebné e, povedať aj účastníkom. Dôležité pri tých programoch a stratégiách sú obsahy a nie štruktúry. Najskôr sa musíme rozhodnúť, čo chceme robiť a potom si vytvoríme štruktúry. A ako som povedala, makroregióny sa dostali do mody, ale musíme si jednoducho dávať pozor, aby sme nepodľahli klamu, klamom v tejto oblasti pre všetkým. Uh, Takže čo sa týka makroregionov, tu je pre všetkým dôležité, aby sa vytvorili siete, siete záujmov napríklad makroregión, ktorý sa vytvoril v Balckom, po Balckom priestore, tak tento je logický, pretože vieme, že tu e, sú malé štáty, ktoré stoja pred veľkými výzvami a preto je logické, že práve v tejto oblasti sa vytvoril makroregión. Samozrejme, toto sa pohybuje tiež smerom k transnárodnej spolupráci a nie cezhraničnej spolupráci. Čím eh, viac od hranice, tak je to transnárodná spolupráca a nie cezhraničná. Takže na toto sú makroregióny veľmi dobré, ako som povedal, ale nemôžeme teraz predsa e, na silu tvoriť hoci kde makroregióny. Hovorí sa samozrejme aj o makroregióne Dunajskom, ale tu si musíme dať veľký pozor, ako to všetko e, vytvoríme, tieto nové štruktúry e, čo sa týka Európskeho združenia pre územnú spoluprácu, z toho sa nakoniec takisto vytvorí makroregión. Dobre, máme tu isté štruktúry pre cezhraničnú spoluprácu. My o tom hovoríme veľmi veľa, ale nehovoríme o kompetenciách, o úrovni správnej a manažerskej pretože po decentrovaní štátov sú to e, komúny alebo autonómne územné celky alebo ďalšie úrovne komunálnej správy, ktoré majú dostať určité kompetencie. Musíme delegovať kompetencie a ľudia, ktorí žijú na hraniciach, tí vedia o niektorých veciach podstatne viac a preto by sa mali viacej podieľať na aj vytváranie týchto programov a stratégií a na ich formulovaní a na ich realizácii. Samozrejme je dôležité, aby aj členské štáty plnili svoju úlohu, pretože subsidiarita to nie je len záležitosť európskych inštitúcií, obcí a regiónov, ale je to aj vec štátna. Po španielsky to hovoríme tak, že, že pokiaľ, eh, že štát si myslí, že pokiaľ drží eh, panvicu, teda ten, to ucho pánvice, tak potiaľ hýbe celým svetom, tak hovoríme, alebo celým, tým, celou touto oblasťou, tak to hovoríme v Španielsku. Samozrejme, eh, je potrebné, aby sme ďalej rozvíjali cezhraničnú spoluprácu. Nesmú to však zostať len pekné slova napísané na papieri, pretože každý projekt, aj keď má, je, je to obnos len 4 alebo 6 tisíc eur, aj tento má svoju cieľovú skupinu a cieľové osoby pretože nie, my aj takýmito malými sumami môžeme vyriešiť veľké problémy pre jednotlivých občanov. Napríklad občania, ktorí by na druhej strane hranice dostali prácu, alebo aby mali adekvátne zdravotné zdravotníckú starostlivosť alebo ako sa napríklad stať konkurencieschopných aj pre susedné krajiny, tak aby sa mohli napríklad tú prácu nájsť. Mnohé programy nestoja veľa, nie sú drahé, môžeme mať aj veľmi malé programy, pre všetkým v hraničných regiónoch. Ale Trendom samozrejme je, že sa myslí vždy len na veľké projekty, na tieto vlajkové lode. A potom ideme ale do rizika, že práve tí, tie malé projekty, ktoré sú oveľa bližšie občanov, že občanom, tak práve tie sa potom zanedbávajú. Keď si teraz hodíme pohľad na vonkajšiu hranicu Európskej únie, tak vidíme, že e, cezhraničná spolupráca ide aj, na, aj cez hranice Európskej únie. Už 10 ročia máme určité skúsenosti eh, v cezhraničnej spolupráci a tu teraz myslím aj, na, aj na tie nové členské štáty v rámci Európskej únie. Pretože oni už aj predtým praktizovali veľmi intenzívnu cezhraničnú spoluprácu so svojimi susedmi a oni a my môžeme samozrejme využiť ich skúsenosti, vi, eh, viacej involovať občanov do spolupráce a využiť ich vytvorné štruktúry. Samozrejme, čo sa týka štátov, ktoré nepatria do Európskej únie, tak tu sa môžu vytvárať isté združenia, na ktorých sa môže zúčastniť aj takýto nie, e, štát mimo Európskej únie, pokiaľ nie je v inom združení. Toto sú určite možnosti, e, ktoré sa nám ponúkajú a keď v budúcnosti diskutujeme o týchto programoch a pani Šmica tohoto veľmi ujala, veľmi rezolutne ujala, tak môžem povedať, že Európska únia preskúmava, ako by sa práca týchto združení, regionálnych združení mohla ešte zlepšiť. Aj na pôde Európskeho združenia mnohé úvahy e, vyplývajúce z týchto prieskumov sa už zohľadnili. Dovolte mi, aby som vám z mojej strany poďakoval vám ako poslancov, že ste mysleli na budúcnosť regionálnej spolupráce a že e, pozývate vždy zástupcov komún, teda obcí a regiónov, tak aby sa podielali na týchto vašich e, prácach. Ktorý e, vystúpi, nech sa páči, pán profesor Rik. Ďakujem, pani predsednička. Pre mňa je vždy veľkou cťou a potešením môcť prehovoriť pred poslancami Európskeho parlamentu. Som tu aj na žiadosť vašej kolegyne pani Sanchez Šmitovej, ktorá opakovane prejavila svoju dynamiku a pok- Skúšala sa mi vysvetliť nielen minulosť a súčasnosť, ale aj budúcnosť Európy v oblasti eh, medziregionálnej spolupráce. Eh, vážená pani predsednička, eh, pokiaľ ide o politiku regionálnej spolupráce, toto posolstvo, eh, ako aj posolstvo európskej územnej súdržnosti, vysielate veľmi silne. Pokúsim sa v niekoľkých minútach vysvetliť svoj postoj pre predstaviteľa akademickej sféry. Je to veľmi ťažké, obmedzi sa len na niekoľko minút, ale na napriek tomu sa pokúsim predniesť svoju eh, výstižnú a stručnú eh, charakteristiku cez hraničnej spolupráce. Budem nadvezovať na to, čo povedal môj vážený kolega, pán Guillermo Ramírez a Ehm, pán Lamberts e, bude takisto hovoriť a po ňom prehovorí e, predseda Združenia e, pohraničných regiónov pán, pán Pani predsednička, chcel by som povedať niekoľko slov aj o sebe. Môj starý otec bol plám, to bol belgický plám, ktorý bol prihraničným pracovníkom v Kurtre a pracoval v textilke. Môj otec bol švajčiar, e, ktorý pracoval v regióne eh, Horného Savojska. A to znamená, že ja už svojim genetickým eh, založením splňam eh, charakteristiky cezhraničnej spolupráce. Chcel by som o tom povedať viac a z hľadiska budúceho vývoja. Myslím si totiž, že je jasné a vy ste o tom určite presvedčení, že pohraničné regióny snáď viac než ostatné regióny majú veľmi významnú úlohu nie nielen v dejinách, ale aj v súčasnosti a budúcnosti Európy. Ak sa nezameriame dostatočne na tieto pohraničné regióny a cezhraničné regióny ako katalizátory európskej e, výstavby, tak e, premeškáme veľmi významnú šancu upevniť korene európskej súdržnosti. Eh, chcel by som teda vychádzať z tohto dialektického prístupu a vy ako poslanci Európskeho parlamentu ste medzi prvými, ktorí reagujú na túto eh, dialektiku, eh, napríklad prostredníctvom mikrointegrácie. Táto mikrointegrácia v zásade predstavuje aj súčasť makrointegrácie, ktorá je veľkým európskym cieľom. Ale makrointegrácia e, vychádza z výlučných kompetencií, ktoré boli delegované a ktoré sú zdieľané v, v právnej oblasti. A keď hovoríme o mikrointegrácii a cezhraničnej spolupráci, tak e, musíme e, vychádzať z niektorých výhod takéhoto prístupu. Ide o e, životnú úroveň, o zamestnanosť, o zdravotnú starostlivosť, územný rozvoj, kultúru a uspokojovanie všetkých potrieb obyvateľstva žijúceho v pohraničných regiónoch. Ehm, ehm, v, v, už v roku 1968 som začal používať výraz hranica ako deliaci bod a ako spojovací bod. Deliaci bod e, to znamená, že je potrebné prekonať tú, toto rozdelenie a skôr zabezpečiť prepojenie. E, urobili sa veľmi hlboké analýzy e, dialektiky medzi mikrointegráciou a makrointegráciou. E, teraz niečo k pohraničným regiónom Všade v Európe, vo všetkých e, európskych krajinách, nielen v 27 krajinách EÚ, ale aj v 47 krajinách Rady Európy e, sa snažíme e, zabezpečiť budúcnosť v oblasti cezhraničnej spolupráce. Má to niekoľko etap Poprvé to je skôr informovanosť a schopnosť rešpektovať susedov, jeho, ich inštitúcie, ich e, vnútornú organizáciu, ich spôsob fungovania. Dúfam, že ste všetci o tom presvedčení. Štyri veľké politické systémy v Európe sú všetky demokratické niekedy sú veľmi centralizované alebo príliš e, federálne a prílišná centralizácia aj federalizácia je na újmu e, demokracie, ale my máme v Európe štyri veľké politické systémy, ktoré sú všetky demokratické a ktoré e, v pohraničných regiónoch vytvárajú isté pasereli, isté prepojenia. Eh, takže vo všetkých pohraničných regiónoch musia tieto systémy navzájom spolupracovať a musia vytvárať akési mostíky eh, umožňujúce prekonávať hranice. To je prvé konštatovanie. Druhé, konštatovanie e, sa týka e, medzinárodnej spolupráce. 5. júla 2006 bol prijatý príslušný dokument. E, problémom je však os- právna spôsobilosť pohraničných regiónov a táto právna spôsobilosť či to, to je ďalšia vec, ale nechcem o tom hovoriť veľmi podrobne. Tretie konštatovanie. Vo všetkých cezhraničných a prihraničných regiónoch Európy existuje trvalý záujem o to, aby sa e, pri výmene politických strán, ktoré sú pri moci, nemenili e, systémy cezhraničnej spolupráce. Ide o to, aby sa vytvorilo akési ľudské tkanivo e, cezhraničnej spolupráce, ktoré by existovalo nezávisle od zmien na čele krajiny. Okrem toho, tu vstupuje aj otázka peňazí. Len málo pohraničných regiónov má k dispozícii dostatok e, financií z rozpočtu štátu. Od e, roku 1991 až doteraz pôsobím v tejto oblasti a dúfam, že tak tu budem pôsobiť ešte nejaký čas a poznám konkrétne problémy e, pohraničných regiónov. Každý takýto región má svoju špecifickú povahu a preto jej treba prispôsobiť e, rozpočet a financovanie. Šiesté konštatovanie, a myslím si, že to platí pre všetky pohraničné regióny, jedna tretina európskych poslancov pochádza práve z takýchto regiónov to je existencia ekonomickej nerovnováhy vo všetkých pohraničných regiónoch Európy, napríklad v oblasti bývania, dopravy, zamestnanosti alebo digitálnej gramotnosti. E, vytvárajú sa tu totiž nové nerovnováhy a preto som navrhol, aj e, pani Sanchez-Smith a ďalším poslancom, aby sa vytvoril skutočný e, cezhraničný experimentálny štatút v právnej, hospodárskej, finančnej, daňovej, sociálnej oblasti na daňovej úrovni však treba zabezpečiť jednomyselnosť, čo platí e, do veľkej miery aj pre sociálnu oblasť. A e, myslím si, že e, tu práve vstupuje nedostatočná harmonizácia na európskej úrovni. Preto by konvergencia na cezhraničnej e, e, úrovni mohla byť e, cestou k tejto zvýšenej harmonizácii. Bolo by potrebné spružniť predpisy spoločenstva a možno by sa tak malo diať aj na experimentálnej úrovni. A tu sa musí riešiť aj otázka susedstva, o ktorej hovoril pán eh, Guillermo. Um, Posledné konštatovanie súvisí s nerovnováhami v oblasti daňovej, ehm, finančnej a eh, inde, ale eh, hlavne v mentálnej a kultúrnej oblasti E, dosť často sa zabúda na to, že všetky e, pohraničné regióny v Európe E, sú obeťou stereotypov, ktoré e, sa týkajú obyvateľstva susedných regiónov a som veľmi rád, že vy ako poslanci by ste mohli pôsobiť v tom smere, aby sa e, zdôraznila skutočná kultúra a identita E, bez toho, že by sa potlačali regionálne alebo národné identity. Toto je dodatočná e, identita a všetko musí smerovať k synergii tak, aby sa e, mohla zdôrazniť práve táto charakteristika. Znovu sa vraciam k tejto dialektike medzi mikro a makrointegráciou. Vy ako poslanci zodpovední za európsku, ale aj regionálnu úroveň, e, môžete e, vidieť, že táto dialektika v niektorých oblastiach pokrývkáva, pretože cezhraničné regióny stoja pred špecifickými výzvami. Je potrebné, aby sa e, zabezpečila nová rovnováha na všetkých úrovniach, aby sa prekonali kultúrne a iné modely, ktoré brzdia cezhraničnú spoluprácu a je potrebné posilniť e, výstavbu Európy. E, chcel by som hovoriť e, konkrétne a môžem vám povedať, že sám som sa pokúšal riešiť viaceré problémy a chcel som veľmi v krátkosti uviesť tento zoznam. Pozrieme sa napríklad na e, také problémy, ako je ekvivalentnosť e, diplomov alebo ako sú identifikačné e, značky vozidiel alebo na policia alebo cezhraničné lístky v oblasti dopravy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 E, prechod cez hranice. Niekedy e, mus, nemôžu, nemôže e, dobytok prechádzať cez najbližší hraničný prechod, ale musí urobiť záchádzku niekoľko sto kilometrov. Alebo vydávanie kultúrnych pasov, prípadne tarifikácia telefónnych hovorov Niekedy sa stáva, že keď chcete zavolať e, na vzdialenosť jedného kilometru, kilometra, tak musíte e, prekonávať oveľa väčšie vzdialenosti. Ja som sa snažil e, vyznačiť niektoré takéto problémy, ale aj riešenia. Je jasné, že je potrebné, aby pohraničné regióny z ktorých e, viacerí z vás e, pochádzajú, by mali e, dokázať, že mikrointegrácia je cestou k zabezpečeniu európskej jednoty a ja verím, že sa bude dariť ju presadzovať čoraz dôraznejšie v krátkodobom a strednodobom meradle tu zohrávajú významnú úlohu e, orgány územnej samozprávy na obidvoch stranách hraníc a možno, že by bolo možné v budúcnosti voliť cezhraničných poslancov. E, verím, že e, hraničné oblasti projekty sú katalizátorom európskej integrácie. Toto presvedčenie je o mňa čoraz hĺbšie. Ďakujem pani predsednička, ďakujem vám za vašu pozornosť. Euh, ďakujem pekne. Ďakujem pekne. Pán Rík Šapuj. Hm, teraz by som otvorila rozpravu. Myslím, že obaja naši hostia nastolili viaceré otázky a chcela by som vám pripomenúť, že budeme potom hlasovať aj o tejto správe, respektíve budeme o nej hlasovať až v marci a na plenárke to bude možno, že až v apríli, maji takže budeme musieť vlastne o tomto diskutovať ešte aj s Európskou komisiou v kontexte týchto nariadení, ktoré potom budú predstavené v budúcom roku. A myslím si, že táto správa <laughs> by nemala byť len všeobecnou správou, E, mala byť, byť aj tá e, správa, ktorá sa týka, nemala by byť len po cezhraničnej spolupráci, ale mala by takisto položiť Európskej komisii konkrétne požiadavky, čo by sme chceli my ako parlament, e, kde by sme chceli vidieť my túto spoluprácu, ako, kam by sa mala uberať. Preto by som vás chcela podporiť, aby ste úzko spolupracovali s pani Sanchez Schmidt, aby sme mali takú správu, ktorá bude mať nejaký zmysel v rámci územnej spolupráce. A týmto by som otvorila rozpravu a prvú, prvú kto sa hlasí o slovo, je pani Manesku. Mulțumesc, doamnă președintă. Aș dori să... Ďakujem pekne, pani predsedajúca. Ja by som chcela začať tým, že by som poďakovala správodajkyni za túto správu. Takisto by som chcela poďak- jej poďakovať aj za jej hostí, ktorí s nami sa podelili o niektoré z problémov, ktoré, ktorým čelia regióny. Vo viac, viac menej my tieto problémy poznáme a snažíme sa takisto hľadať e, riešenia. A chceme pouvažovať o budúcej agende pre transnárodnú spoluprácu. E, tak e, musíme teda zapojiť do toho jednotlivé orgány, miestne orgány na úrovni miestnej na oboch stranách hranice a to sú vlastne, predstavujú to tým pádom medziregionálne programy a vyžaduje si to potom aj medziregionálnu spoluprácu po roku 2013. To znamená, že po vypršaní tejto stratégie, čo sa týka e, viac úrovňovej správy veci verejných, to všetko, pretože to všetko súvisí s tým, s, s týmto. A keď chceme splniť tento cieľ, tak myslím si, že práve tá medziregionálna spolupráca, tedy územná e, súdržnosť e, je podstata. Takisto si myslím, že cezhraničné e, regióny majú taký potenciál, ktorý doteraz sa ešte dostatočne dobre nevyužil. A predstavujú veľmi dôležitý bon, bod E, európskej politiky, konvergenčný bod, teda bod, kde sa ľudia približujú a myslím si, že ak chceme mať efektívnejšie regionálne politiky, musíme podporovať medziregionálnu spoluprácu e, a to na báze výmeny skúseností. Takisto si myslím, že územná spolupráca by mala byť oveľa viac otvorená potenciálnym partnerom zo súkromného sektoru E, pretože inovácia nemôže byť trvalo udržateľná, pokiaľ sú, nebudú aj súkromné firmy a výskumné centra podporené k zúčastniť sa týchto projektov. Preto ak sa môž, budú môcť súkromné subjekty stať um, súčasťou týchto projektov, to by bolo veľmi vítané. Takisto vítam odvolávku spravodajkyni na spravodajkyne na Európske zaskupenie um, pre regionálnu spoluprácu. Myslím si, že malo by to však byť využívané častejšie alebo viac členskými štátmi, um, pretože keď chcete vytvoriť nejaký cezhraničný um, systém pre spoluprácu a chcete podporiť regionálnu spoluprácu, tak je potrebné do toho zapojiť aj národnú vládu, centrálnu vládu. Takisto by sme mali pozvať tie členské štáty, ktoré doteraz tak neučinili, aby prijali aj potrebné ustanovenia a právne akty, aby mohli takéto zoskupenia vznikať aj na ich území a takisto som vyzvala komisiu, aby podporila členské štáty, aby tak aj učinili. Čo sa týka územných programov spolupráce, tie momentálne nemajú dostatok politického záväzku alebo zapojenia na národnej úrovni. A ale obmedzenie sú zapojené do regionálnej politiky a tento problém vlastne súvisí s tým aj, že národné Ehm, aj centrálne orgány nie sú zapojené pri, už pri tom rozhodovacom procese, takže to by sme mali takisto riešiť. A v neposlednom rade by som chcela vyjadriť svoju podporu možnosti zahrnutia pilotného projektu Erasmus pre miestne a regionálne alebo miestne a krajské samozprávy do tohto, e, do tohto programu pre cezhraničnú spoluprácu. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne teraz pán Van Nistelrooy. Ďakujem, pani predsednička. Predovšetkým sa chcem poďakovať za všetky informácie a za dokument, ktorý je, bol, nám bol predložený, ktorý je skutočne taký um, rozsiahli. Myslím si, že sa e, tu hovorilo o jednotlivých jadrových témach, ktoré sú pre nás dôležité, ale chcel by som využiť prítomnosť expert, expertov, aby som vám položiť otázku. E, samozrejme ste za cezhraničnú spoluprácu, to som pochopil, ale ako vyzerajú e, tie konkrétne um, ťažiska, čo by sme mali zmeniť, čo by sme mali prispôsobiť, um, takisto myslím teraz na hranice, ktoré dnes ešte stále existujú v rámci spolupráce s týmto európskym regiónom. Môže to byť eh, napríklad maximálne 180 km. Aachen a Löwen eh, sú od seba ďalej. Musí, nemali by byť flexibilnejšie, keby práve tieto dve mesta mohli, aby tie, práve tieto dve mesta mohli spolupracovať. Napríklad tie základné zásady spolufinancovania nemusia si dobiť tak, že v jednotlivých krajinách by mali prichádzať e, to financovanie viac e, z jednotlivých regionov alebo z, e, z úrovne obci napríklad. Ja som sa veľmi netešil z Európa 2020, pretože by to malo byť podľa nás návrhu Európskej komisie zelenšie, pardon, inteligentnejšie, zelenšie ale čo si o tom myslíte vy? E, za tým sa predsa schováva ešte oveľa viac, pretože keď sa týka e, toho um, prispôsobenia od roku 2007 až po roku 2013, my sme si zobrali jednotlivé hranici, tak aby sme vytvorili integrálny program, aby sme to nerozčlenovali, nerozmieniali na drobné, aby sme sa koncentrovali na čo najhospodárnejší postup, ako to vidíte vy. Mali, máme ísť týmto smerom, tak ako sme to začali, alebo máte iné nápady. A takisto som si vypočul e, poznámky k vonkajším hraniciam, ale myslím si, že v správe sa to dostatočne neodráža, pretože my sme už položili určité otázky týkajúce sa Ehm, projektov susedstva a možno by sa mohlo ešte v rámci roku 2011 o tomto hovoriť. A prípadne komisia by nám mohla predstaviť v našom výbore eh, práve tú orientáciu politiky susedstva, pretože sa trošku obávam, ako to vyzerá s ohľadom na hra- pohraničné regióny, pretože si myslím, že tie vnútorné hranice majú podstatne lepšiu pozíciu ako hra- vonkajšie hranice EÚ. Takže ja by som navrhoval, aby sme E, skôr podporovať tie jednotlivé členské štáty, e, keď ide o cezhraničnú spoluprácu, ako robiť to unblock. E, takže ide tu o celý tento balík. Ide o to, aby sme sa v rámci tohto pracovného dokumentu um, dostali dokumenty pani Sanchez Schmidt, čo nás teší. Ďakujem pani predsedničke. Ja by som sa najskôr, najskôr chcela poďakovať pani Marisa eh, Teres Schmidt eh, za to, že máme možnosť diskutovať v našom výbore k eh, jej dokumentu, pretože tu e, je veľmi, e, veľmi veľa bodov, e, ťažiskových bodov z našej, z našej práce v tomto výbore sa odráža už v jej dokumente. Ja sa chcem ale venovať ešte problematike a ďalším výzvam cez renčnej spolupráce. Pre všetkým sa chcem ale poďakovať pánovi Ramirezovi, ktorý hovoril o téme makroregionov, pretože ja som tiež o tom hovorila. On hovoril teraz s, istou skepsou a hovorili ste mi z duše, pretože čo sa týka makroregionov, tieto musíme chápať trochu inak ako to, čo chápeme pod priamou hraničnou spoluprácou. Čo sa týka celých regiónov, viacerých členských štátov, e, veľký priestor nenahrádza predsa prácu v rámci vnútorných regiónov a preto to by, sme, by to malo byť len e, prida, by to mala byť len pridaná hodnota, nie celková tá veľká stratégia. Čo sa týka pohraničných regionov, to sú, to sú isté problémy a výzvy, ktoré pred nimi stojí a musíme sa tým zaoberať veľmi intenzívne. Na jednej strane sú tu otázky, ako sa takéto programy vytvoria a ako dlho bude trvať, pokiaľ sa takto program napríklad v rámci Interreg 4 dostane do realizácie. Ja sama pochádzam z takéhoto regiónu, ja, moje rodné mesto je Aachen a my patríme k jednému z najstarších euroregiónov. My vieme, že je tu veľmi dobrá spolupráca, s najrôz, ale bojujeme s najrôznejšími národnými pro, eh, predpismi, ktoré obrovsky stiažujú našu prácu. Keby nebolo týchto, tak už by sme dávno mohli začať s novými projektami. A to by sme si mali premyslieť veľmi konkrétne a mali by sme sa dať dokopy s tými, ktorí veľmi konkrétne spolupracujú a využiť ich skúsenosti, vytvoriť tu isté usmernenia a podľa možnosti zjednodušiť to síce s eh, jednotlivými národnými kontrolnými mechanizmami, ale predsa realizovať takýto, takúto veľkú spolupráce. Ja samozrejme eh, viem, že niektoré hranice v mnohých oblastiach sa už zrušili, ale nie vždy to bolo prenesené jednak jednej do Európskej únie ako nové politické polia. A preto si myslím, že práve pohraničná eh, regionia a cezhraničná spolupráca predstavuje obrovskú výzvu našej ďalšej práce, napríklad čo sa týka zdravotnej starostlivosti, telefónnych poplatkov, eh, dopravy, eh, takisto požiarnej ochrany, ochrany pri katastrofách a pomoci pri katastrofách, pretože keď eh, je nejaký požiar na jednej strane hranice, tak predsa je lepšie, aby tam išli požiarníci, ktorí sú bližšie a nie len požiarníci daného štátu. Takže tie predpisy bude treba skutočne zjednodušiť do budúcna. Ja myslím si, že sme vyslali veľmi dôležitý signál, aj čo sa týka možností v rámci programu Interreg 3 a podporovali sme jednotlivé programy, ale na druhej strane si musíme premyslieť aj to, keď hovoríme a diskutujeme o budúcnosti koheznej politiky do budúcna, e, hraničným regiónom nechať priestor na manévrovanie tak, aby sa mohli zúčastňovať na cezhraničných projektoch. Myslím prípadne na to, že máme konkrétny príklad um, na um, spoluprácu z jednotlivých programov, pretože uh, v rámci tohto jedného programu sa uh, prekračuje viacero hraníc jednotlivých členských štátov a uh, E, už tento projekt sa začal už pred niekoľkými rokmi a napriek tomu tu ešte stále máme isté prekážky na to, aby sme ho zrealizovali v plnej miere. Takže si myslím, že Interreg 4 by mal práve takéto prekážky zrušiť a vyriešiť. Ďakujem pekne, Edika Manner. Kiitoksia puheenjohtaja ja ensiksi haluaisin kiittää raportööriä erinomaisesta tekstistä. Chcela hm, hm, by som sa poďakovať hm, pani spravodajkyni za vynikajúcu správu na túto dôležitú tému. V, vo svojich pripomienkach by som sa chcela vyjadriť len k vonkajším hraniciam a chcem eh, podporiť kolegu pána, eh, pán Nist, Telroja, ktorý hovoril, že je potrebné túto otázku preskúmať hĺbšie, pretože ešte stále existujú problémy v súvislosti s vonkajšími hranicami. Ja napríklad pochádzam z východného Fínska, blízko ruskej hranice a ja viem, že e, situácia nie je ideálna. Tento región má obrovský potenciál, ale nie je dostatočne využívaný a uh, už existujúce programy takisto nenaplnili svoj potenciál. Vo vzťahu k Rusku treba povedať, že Rusko sa z našej strany vníma ako krajina, ktorá sa rozvíja, čo sa v Rusku nevníma veľmi dobre. Uh, a e, ako rozvíjajúca sa krajina. Ja som za to, aby sa politika súdržnosti prenašala aj poza vonkajšie hranice. E, pokiaľ ide o politiku súdržnosti, to by sme mohli e, tie programy urobiť oveľa funkčnejšie, než tomu je doteraz najmä vo vzťahu k programom, do ktorých je zapojené aj Rusko. Pani Ďakujem bardzo. Ďakujem veľmi pekne, pani predsednička. Ja by som sa takisto chcela dotknúť otázky mm, vonkajších hraníc. Ja chcem poblahožať pani spravodajkyni za uh, e, je riešenie problémov, ale napriek tomu sa musím, uh, musím podporiť pána Van Nistelroja uh, ktorý hovoril o tom, že sa musíme venovať viac otázkam týkajúcim sa vonkajších hraníc. A táto téma sa zdá mne ako obyvateľovi pri vonkajšej hranici s Ukrajinou. Vidím, že tá spolupráca v rámci Európskej únie, cezhraničná spolupráca v rámci Európskej únie vyzerá úplne inak ako a v rámci ešte a vôbec už v rámci starých európskych krajín, pretože tu máme veľké množstvo skúseností a inak to vyzerá v rámci Novej 12 a úplne inak je tak, vyzerá táto spolupráca v cezhraničných oblastiach ehm, pri vonkajších hraniciach Európskej únie, pretože ja e, nemôžem podporiť tvrdenie, že v prihraničných oblastiach je dôležitá e, že v prihraničných oblastiach, že z prihraničných oblastí odchádzajú mladí ľudia. Myslím si, že najväčší odliv mladých ľudí e, môžeme pozorovať v oblastiach, ktoré e, sú pri vonkajších hraniciach Európskej e, únie. Takže to sú tie tak ako aktivity, o ktorých hovoril pán profesor, ako napríklad využívanie nemocníc, napríklad um, Polsko a Ukrajina, tu sú úplne iné predpisy, iné náklady, úplne iné úplne iný právny stav. Ja si myslím, že pre jednotlivých občanov by to bolo úplne fantastické, len ja si myslím, že nám by bolo mm, pre nás by bolo dosť ťažké, či by sme sa mali, či by sme mali znášať napríklad zvýšené náklady na takúto starostlivosť pre cudzích občanov. Ale napriek tomu si myslím, že by sme sa mali koncentrovať na problémy oblasti, ktoré ležia pri vonkajších hraniciach, pretože tieto sú veľmi často úplne inak hodnotené a tie návrhy nemôžu byť v mnohých e, prípadoch zrealizované práve preto, že v týchto oblastiach a regiónoch vládnu úplne iné podmienky. Ďakujem. Uh, have... Nuž, milí kolegovia, nemám žiadnu žiadosť o slovo, tak e, ja sa umývam slova sama pretože ja som vedela, že toto bude veľmi dôležitá správa a mali by sme urobiť všetko preto, aby sme vyjadrili naše stanovisko k budúcej politike. Rozmýšľala som, že v tom kontexte, ktorý už môžeme vidieť z prvej správy o politike súdržnosti, že politika po roku 2013 sa bude musieť sústrediť hlavne na efektívnosť a účinnosť a celá tá predstava myšlienka kondicionality, ktorá súvisí s dohodou medzi členskými štátmi a komisiou, to je dôležité, ale nikto nehovorí o európskej kondicionalite a myslím si, že pre cezhraničnú spoluprácu, ako vyplynulo jasne aj z prezentácií oboch našich hostí, ak chceme, aby cezhraničná spolupráca bola efektívna a aby sme naozaj mohli do toho investovať európske peniaze s cieľom dosiahnuť dobré výsledky, musíme identifikovať všetky existujúce prekážky, ktoré existujú na vnútornom trhu a robia túto cezhraničnú spoluprácu oveľa menej účinnou, než už ako by mala byť. Takže bolo užitočné E, aj to, že mali sme tento úvod e, pani Sanchez e, európskej kondicionality a aj vo svetle nového alebo vnútorného trhu z hľadiska efektívnosti cezhraničnej spolupráce. To znamená, že to súvisí s vnútorným trhom, pretože tu boli spomenané otázky zdravotníckej starostlivosti, teda nemocníc, verejných služieb, verejnoprotočných služieb a podobne. A myslím si, že toto sú veci, o ktorých treba pouvažovať Takisto si myslím, že by sme mali jasne ma, mať jasno v určitých malých veciach, e, ako napríklad e, tu bolo spomenuté akýsi, ak, akási hranica 150 kilometrov, um, takisto je, je rôzna intenzita medzi rôznymi regiónmi alebo rôzna intenzita spolupráce medzi rôznymi regiónmi. Um, Takisto musíme zabezpečiť, aby v rámci akýchkoľvek eh, nariadení, ktoré príjmeme, budeme musieť zabezpečiť tú flexibilitu, aby eh, si tam našli svoje miesto všetky regióny. Takže myslím si, že tu existuje potreba takisto aj pripraviť určitý finančný nástroj, ktorý by eh, E, tie bude musieť byť takisto upravené na cezhraničnú spoluprácu, čiže bude potrebné urobiť určité finančné inžinierstvo v týmito s týmito nástrojmi a to, čo povedali kolegovia pani Kačievská, podobne o tých programoch IPA a podobne, e, musíme jasne povedať, že nám sa nepáči alebo nie sme spokojní so súčasným systémom e, toho, akým spôsobom vlastne sa táto politika dostáva do terénu. Takže mali by sme všetky tieto pripomienky vziať do úvahy, lebo práve teraz je naša šanca mať vplyv na to, akým spôsobom sa táto politika bude tvoriť aj v budúcnosti. A v neposlednom rade my v tejto chvíli nehovoríme o financovaní, pretože vieme, že poprvé to je jednak zložité a po druhé to bude závisieť od eh, všeobecných generálnych rozhodnutí pre budúcu Eh, viacročnú perspektívu, ale aby sme aspoň my tu v našom výbore regii mali si určiť alebo vidieť, že je má zmysel navýšiť túto obálku na koheznú politiku, pretože tu je jasná pridaná hodnota Európy Dokonca by sme mali žiadať e, o podstatné zvýšenie, keby sme žiadali 50% navýšenie, aj tak by to bolo, aj tak to stále bude málo na túto koheznú politiku, takže mali by sme to teda vidieť e, v tomto ohľade. Ďalej, chcela by som teraz dať slovo pani Sanchez, či sa teda chce ešte nejakým spôsobom vyjadriť. Dnes nepríjmame nejaké rozhodnutia pretože vrátime sa ešte k tejto správe koncom januára snáď. Teraz ešte dám vám slovo a hlasovať budeme potom, potom to, tu budeme hlasovať, takže kolegovia, neodchádzajte z miestnosti, prosím. Ďakujem pekne. Ale... V tom, čo ste povedali, mali ste pravdu v rámci stratégií, ktoré budeme prijímať, budeme mať vplyv na budúce rozhodnutia a časť eh, týchto kohezných politík alebo čas koheznej politiky prostredníctvom týchto diskusí e, určite aj aspektíve diskusie preukázali, že tejto politiky majú pridanú hodnotu. To potvrdili jednotliví poslanci ako aj e, hostia, aj potvrdzujú to všetci, ktorí pracujú s týmito programami, ale my vieme, že samozrejme, že existuje ešte množstvo prekážok a snažíme sa tieto prekážky odstrániť a je na stole mnoho problémov, o ktorých treba diskutovať, miera partnerstva, spolupráca medzi miestnymi samozprávami a tak ďalej. A čo sa týka existujúcich nástrojov, ktoré sú k dispozícii, niektoré z nich fungovali celkom dobre, ale možno, že nie je dostatočne účinne. Povedali ste už aj predtým, že budúce e, politiky budú musia byť hlavne účinné. Tomu bude musieť venovať prioritu pretože budeme musieť všetko využiť k tomu, aby sme zabezpečili takúto efektívnosť a účinnosť. Ak, a ak toto chceme, to znamená, budeme musieť hovoriť aj o peniazoch, peniazoch alebo financovaní proste, ktorý, do tých štruktúr a takisto aj v rámci diskusie o rozpočte. Takisto sa musíme dohodnúť na tom, akým spôsobom budeme pripravovať jednotlivé tieto politiky a Vypočul som, vypočula som si to, čo sa tu hovorilo o makroregióne. Um, budeme mať aj podstatnú diskusiu k týmto politikám. Pokiaľ ja viem, to je niečo, čo nám nebude ako, čo nebude pretlačené, ale to bude ako keby do, dodatkový um, prostriedok. Takisto budeme musieť preskúmať existujúcu legislatívu alebo možnú budúcu legislatívu a posúdiť, ako môžeme tieto politiky zlepšiť. Takže toto sú hlavné témy a ja som pripravená alebo ochotná diskutovať s vami. Vypočula som si viaceré obavy, tie vezmem do úvahy. Ešte máme čas, teda do marca, to som rada, lebo to znamená, že to je správa, na ktorej môžeme ešte pracovať, nemusíme sa nejako plašiť. myslím si, že musíme dôkladne zvážiť, aké návrhy pracujeme. Takže obom, chcela by som poďakovať, hovorí predsedajúca, našim um, hostom za, vaš, za ich príspevky. Much, uh, are... Ďakujem, Marie Marie Procedure Ďakujem Marii Terezii. A teraz prejdeme k hlasovaniu. Kolegovia, najprv musíme overiť e, hlasovacie zariadenie. I, uh, I would like to check the, the cards if we could uh, make the test whether our... Chcela by som otestovať, či fungujú naše hlasovacie kartičky. Môžem požiadať niekoho, aby otvoril hlasovanie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 So here, here they are, no? It's, it's now we have. You are ready, you tell me. Can we start vote? Čiže eh, hovoríte mi, že ste pripravení, môžeme začať hlasovať teda. Začneme s bodom číslo 11, eh, to je viac ako HDP, meradlo pokroku v menecom sa svete. Ako viete, mali sme viac ako 90 pozmeňujúcich návrhov, bol to veľmi zložitý proces, všetko toto zorganizovať a dosiahnuť kompromis, bol mimoriadne e, bolestný proces, e, takže máme teraz 7 e, kompromisných návrhov, na ktorých sme sa zhodli, teda dve, prepačte, dve sústavy po 7 E, kompromisných návrhov a budeme zrejme hlasovať asi pomalšie ako zvyčajne, len preto, aby sme sa uistili v tom, že to všetko urobíme správne a bezpečne. Pozme sa na číslo 1, kto je za, kto je proti, kto sa zdržal, to je prijaté. Kompromisný návrh číslo 1, spravodajcu, kto je za, kto je proti, kto sa zdržal? Myslím, že sme to zamietli. Nikto teda netrvá na tom overení. Dobre, tak overme si to. Overujeme si kompromisný návrh číslo 1 spravodajcu. The vote is closed. And it is rejected by... Koniec hlasovania, zamietnuté 24.14. Prejdeme ku kompromisnému návrhu číslo 1. EPP. Otváram hlasovanie teraz. Kto je za? Prepačte, som sa pomýlila. Kto je proti? Kto sa zdržal? Myslím, že sme to prijali. To je dosť jasné. Kompromisný návrh číslo 2. Kto je za? Kto je proti? Prijaté. Kompromisný návrh číslo 3. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal zamietnutý? Kompromisný návrh 3 politických skupín. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Prijatý. Ehm, pozmeňujúci návrh 22. Ah, kto je za 22? Kto je proti? Kto sa zdržal? Prijatý. Kompromisný návrh. 4. Spravodajcu. Kto je za? V dvoch častiach. Prvá časť. Eh, kompromisný návrh číslo 4. Spravodajcu. Kto je za prvú časť? To je proti, kto sa zdržal, to je zamietnuté. Prejdeme k druhej časti, kto je za, To je proti, to sa zdržal, zamietnuté. Prejdeme ku kompromisnému návrhu politických skupín, kto je za, to je proti, to sa zdržal, prijaté. 33. 36, prepačte, kto je za? kto je proti, kto sa zdržal. Overujeme 36. Otváram hlasovanie teraz. Koniec hlasovania a to bolo zamietnuté 2217. Prídeme ku kompromisnému návrhu číslo 5 spravodajcu. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? je to zamietnuté. Kompromis návrh číslo 5 politických skupín, kto je za? Kto sa zdržal? Prijatý. Teraz prejdeme k pozmeňujúcemu návrhu 49, to je za. To je proti kto sa zdržal, zamietnuté, kompromisný návrh teraz 56 Pravodajcu, kto je za, nie 6, nie 56, 6, kto je za, kto je proti, kto sa zdržal, zamietnutý, kompromisný návrh 6 politických skupín, to je za, kto je proti, kto sa zdržal, prijatý, teraz kompromisný návrh 7, neviem, kde je. Ježiši Kristi, hovorí predsednička. Kompromis 7, to je za, to je proti. To sa zdržal zamietnutý. Kompromis návrh 7 od politických skupín, to je za, to je proti. To sa zdržal. Toto je prijaté. 91 Pozmeňujúce na číslo 91. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Prijatý. 92. Kto je za? Proti? Držali sa? Prijatý. Podľa môjho názoru 93. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Prijatý. Potom máme záverečné hlasovanie elektronicky, takže otváram hlasovanie. Koniec hlasovania. A prijali sme 36 ku 3 hlasom proti, takže blahoželáme spravodajcovi. Pán Respasky hľadá o slovo. You, you, you don't have your card. No, no. I'm sorry, I can't. We can't hear. Could you just speak? Nepočuli sme vás, čo ste povedali, hovorí predsedajúca. Zadali ste o slovo? I'm sorry, I'm just, yeah. Uh, sorry, bet aš neturiu kartelės su savim. Prepačte, nemám tu zo sebou hlasovaciu kartičku. Didn't announce it earlier, we cannot... Keďže ste to nemohli, neoznámili skôr, tak eh, nebudeme sa môcť vrátiť eh, k hlasovaniu, ale nemôžeme započítať váš hlas tým pádom, to ste mali povedať predtým. Voorzitter, dank, dank u wel. U feliciteerde de, ons allen denk ik met de stemming. Ik heb een vraag aan de rapporteur of hij zijn naam nog aan het rapport verbindt. by som chcel poďakovať všetkým a blahoželám za to hlasovanie. A mám otázku na spravodajcu. Eh, počítať, budete, to, vezmete to do úvahy? Môžem sa vyjadriť? Môžem sa vyjadriť? Áno, ja som to chcel práve povedať, vážený kolega. Ja už svoje meno nechcem pripojiť k tejto správe, veľmi to ľutujem, ale pokiaľ ide o prijaté kompromisné návrhy, tie predložili politické skupiny, ktoré podľa mňa sú v rozpore s dynamikou, ktorú podľa mňa mal náš výbor e, dať e, týmto, tomuto, tejto správe a preto ja svoje meno sťahujem z podpisu tejto e, správy. Chce sa k tomu ešte niekto vyjadriť? Nech sa páči. The floor is yours. Pani predsedníčka, ja som urobil chybu. Chcel som len každému dať vedieť, že som hlasoval proti správe. Mohli by ste môj hlas e, dať k... Ja som hlasovala za a chcel som hlasovať proti, prepačte. E, to sme zaznamenali. Ešte niekto iný chcel sa vyjadriť. Chcela by som len pripomenúť, že ešte vy sa hlasíte. Äh, Pani predsednička, prepačte, ja nemám svoju hlasovaciu kartičku, práve mi ju donesú a preto e, by som vás žiadala, aby som v tom ďalšom hlasovaní mohol hlasovať rukou. Dobre, čiže máme situáciu, kde sú tri osoby bez hlasovacích kartičiek. Keď nie je proti tomu nikto, teda môžeme teda e, uznať pre konečné hlasovanie, pridať tieto tri hlasy k elektronickému hlasovaniu, z čoho chápem, že z tých troch e, máme e, jedného proti. Vy ste povedali, pán Ružbašský, že vy by ste chceli hlasovať za a vy, pán Heer, ste chceli tiež za či proti? Za? Za, dobre, takže máme dvoch za a jedného proti. Keď voči tomu nikto nevadí, to pridáme ešte k tú záverečnému referenskému hlasovaniu. A teraz, čo sa týka um, postupu k situácii, ktorá sa objavila a to, že spravodajca stiahuje svoje meno z tejto správy. Žiaľ, jediné riešenie, pokiaľ ja viem z právneho hľadiska, ktorej k dispozícii, je, že dáme meno predsedu z výboru na túto správu a k tomu pripojíme vysvetľovacie alebo odôvodnenie, e, aby sme vysvetlili, prečo to tak je. Takže ak už nikto sa k tomu nechce vyjadriť, môžeme uzavrieť tento bod. Prejdeme k bodu 12. To je správa pána Bostinaru k strategii EÚ pre oblasť Čierneho mora. He starts the vote. Prejdeme hneď hlasovaniu. Je každý pripravený, čiže kompromisný návrh číslo 1. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Prijatý. Pozrieme sa na číslo 3. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Zamietnutý jasnou väčšinou. Kompromisný návrh číslo 2. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? prijatý. Kompromisný návrh 3, kto je za? Prepačte, hovorí predsednička, kompromisný 3, kto je za? O trojke, o trojke. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Prijatý. Ďalej kompromisný návrh, pozmeňujúci návrh číslo 10. 10. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? To musíme overiť desiatku. Otváram hlasovanie. The vote. We close the vote. Yeah, now we close the vote. Konec hlasovania. Teraz čo urobíme v takejto situácii? 20 za, 20 proti, jeden sa zdržal, je to zamietnuté, pretože potrebujeme väčšinu. Teraz kolegovia, ktorí nemáte kartičku, vy ste proti, pán Ružbašský? Čiže máme jeden proti, 20 za a vy ostatní, vy ste tiež proti, 22 za, 20 e, za proti. Takže žiaľ, tých, ktorí to chceli mať za, je to zamietnuté. Teraz kompromisný návrh číslo 4, kto je za, čo je proti. Kto sa zdržal? Prijatý. Kompromis návrh číslo 5. Kto je za? Proti. Kto sa zdržal? Prijaté. Kompromisný návrh 6. Kto je za? Proti. Kto sa zdržal? Prijatý. 19. Pozmeňujúci návrh číslo 19. Kto je za? Kto je proti? Zdržal sa zamietnutý. Pozmeňujúci 20. Kto je za? to je proti, kto sa zdržal prijatý, 21, kto je za, kto je proti, kto sa zdržal prijatý, 22, kto je za, kto je proti, kto sa zdržal prijatý, kompromis návrh 7, kto je za, kto je proti, kto sa zdržal prijatý, 28, kto je za, kto je proti, kto sa zdržal prijatý. 30, kto je za, proti, zdržali sa, neviem, tak si to overíme 30, hovorí predsednička. Otváram hlasovanie. Koniec hlasovania. Máme 22 za, 15 proti, takže je to prijaté kompromis 8. Kto je za? Kto je proti? kto sa zdržal. Prijatý. 34, kto je za, kto je proti, kto sa zdržal. Zamietnutý. Kompromisný 9, kto je za, kto je proti, kto sa zdržal. Prijatý. Kompromis 10, kto je za, kto je proti,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 Koniec hlasovania. 22 za, 15 proti, takže je to jasne prijaté. Prejdeme k hlasovaniu o celom návrhu. Kto je za? Elektro... Eh, otváram hlasovanie. The, not everybody voted. We are closing the vote. Nehlasoval každý podľa všetkého, 37 za, 1 proti, 1 sa zdržal. Blahoželáme pánovi Bostinaru. Pokiaľ ide o záverečné hlasovanie, tí traja kolegovia, ktorí nemajú karty, hlasovali za. Áno, ďakujem. Takže teraz prechádzame k ďalšiemu bodu nášho e, programu. Bude to správa pani Pilis Hakajeva Husmenová o vykonávaní smernice o službách. Môžeme začať hlasovanie, aspoň dúfam. Teda e, začíname kompromisom 1, kto je za, kto je proti, kto sa zdržal, prijatý. Pozmeňujúci návrh 4 za, proti, kto sa zdržal, zamietnutý. Kompromis 2 za, proti, zdržali sa, prijatý. Pozmeňujúce návrh 8 v dvoch častiach. Hlasujeme o prvej časti za, proti, zdržali sa prijatí. Druhá časť za, proti, zdržali sa zamietnutí. Pozmeňujúci návrh 9 v dvoch častiach. Prvá časť za, proti, zdržali sa prijatí. Druhá časť za, proti, Zdržali sa. Myslím si, že to je zamietnuté, ale overíme si túto druhú časť pozmeňujúceho návrhu 9. Otváram hlasovanie. Koniec hlasovania. 27 proti, takže 14 za, zamietna sa. Kompromisný návrh 3, kto je za? Takže ešte jeden pridáme. Kompromisný návrh 3 za proti, zdržali sa prijatí. 10. Prepačte, 21 za, proti, zdržali sa prijatí. 4 za, proti, zdržali sa prijatí. 5 za, proti, zdržali sa prijatí. 26 za, proti, zdržali sa, prijatí. 28 za, proti, zdržali sa, prijatí. 29 za, proti, zdržali sa, zamietnutí. 30 za, proti, zdržali sa, prijatí. 31 za, proti, zdržali sa prijatí. Záverečné hlasovanie, otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Máme 41 za, 2 proti, 1 sa zdržal a pridáme troch kolegov za. Takže vám veľmi pekne ďakujem. Prechádzame k bodu 14. To je priemyselná politika, e, stanovisko Francesca de Angelis. Pozmeňujúci návrh 1. Kto je za? Kto je proti? Overíme si pozmeňujúci návrh 1. Otváram hlasovanie. Well, <laughs> it's coming, but we close, I think, because no, people are not voting. To... 22 za, 20 proti, čiže je prijatý kompromisný návrh jeden. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Prijatý. 3. Kto je za? Proti? Kto sa zdržal? Zamietnutý. 5. Za? Proti? zdržali sa zamietnutí 7 za, proti, zdržali sa, nevieme, overíme si to, pozmeňujúci návrh 7, otváram hlasovanie. Končím hlasovanie 23 za, 20 proti. Chcel by niekto ešte niečo pridať? E, nejaký hlas e, spomedzi tých, ktorí nemajú za sebou kartu? Nie. Takže je prijatý. Prechádzame ku kompromisnému návrhu 2. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Prijatý. Pozmeňujúci návrh 14. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Prijatý. ale vlastne nie je to celkom isté. Overíme si to. 14 overujeme, otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. 27 za. 16 proti. Škoda, že sme si to ne, ne, nevšimli predtým. Pozmeňujúci návrh 15. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Zamietnutý 16 za proti, zdržali sa, prijatí. 18 za, proti, zdržali sa, zamietnutí. 17 za, proti, zdržali sa, prijatí. 19 za, proti, zdržali sa, zamietnutí. 20 za, proti, zdržali sa, prijatí. 21 za, proti, nie no, som si istá, takže otváram hlasovanie k 21. Končím hlasovanie. 22 za, 20 proti. Niekto z tých, čo nemá kartu, by chcel pridať svoj hlas? Nie. Takže je prijatý. 22 za, proti Zdržali sa prijatí 23 za. Proti. Zdržal sa. Overíme si to? Áno, overíme. No, overíme to pre každý prípad. 23. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. 30 za, 13 proti, 24 za Proti? Mne sa zdá, že to je zamietnuté, ale musíme z toho veriť. Čiže 24. Vidím, Lambert, že sa snažíš nám ránutiť výsledok. Hambi sa. 24. Hlasujeme. Otváram hlasovanie, končím hlasovanie. 22 za, 21 proti. No to som predsa nemohla vedieť. 25. 25. Kto je za? Proti? Kto sa zdržal? Prijatý. 26. Za? Proti? Zdržali sa zamietnutí. Kompromis 3. Za? Proti? Zdržali sa prijatí. 30. 30 za. Proti? Zdržali sa? Eh, musíme si to overiť. Overujeme 30. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. 29 za, 13 proti, 31 za, proti, zdržali sa Zasa neviem, nejak nie som schopná to posúdiť. Musíme si overiť 31. Otváram hlasovanie. close the vote. 20... Končím hlasovanie. 28 za, 15 proti. Pozmeňujúci návrh 33, e, tu máme ústny pozmeňujúci návrh pána De Angelis. Je niekto proti ústnemu pozmeňujúcemu návrhu? Ak nie, tak hlasujeme, kto je za, kto je proti, kto sa zdržal prijatý. 32 za, proti, zdržali sa zamietnutí. 34 za, proti, zdržali sa prijatí. Kompromis 4 za, proti, zdržali sa prijatí. 36 za, Tridsaťšesť sa vypušťa. Nie, hovorí pani predsednička. 35 odpada. Musíme hlasovať o 36, prepačte. 36, kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Overíme si 36. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. 23 za, 21 proti. Ak nikto nechce pridať žiadny hlas, prijíma sa. Prechádzame na Pozmeňujúci návrh 41. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Overujeme si, overíme si 41. Rýchlo. 41. Hlasujeme. Končím hlasovanie. 25 za, 18 proti, takže sa prijíma. Kompromis 5. Za, proti, zdržali sa, prijatý. 46 za, proti, zdržali sa zamietnutí 47 za, proti, zdržali sa prijatí 48 za, proti, zdržali sa prijatí 49 za, proti, zdržali sa, overíme si 49, otváram hlasovanie. Koniec hlasovania. 27 za, 16 proti, prijatý. 50. Kto je za? Proti? Kto sa zdržal? Prijatý. 51 s ústnym pozmenujúcim návrhom. Je niekto proti ústnemu pozmenujúcemu návrhu? Ak nie, tak hlasujeme o tomto návrhu. Kto je za pozmenený návrh 51? Kto je proti? Kto sa zdržal? Je prijatý. A teraz záverečné elektronické hlasovanie. Hlasujeme. Koniec hlasovania. 40 za, 1 proti, 2 sa zdržali. Blahoželáme pánovi De Angelis. A teraz Dear colleagues, I, I have a, a proposal because we are half an hour ahead of time. Mám návrh, pretože máme polhodinový náskok a môžeme si teraz urobiť schôdzku koordinátorov a potom o štvrť na 6 sa stretneme s predstaviteľmi združení z Kliši Subua, tak ako to bolo pôvodne plánované. Takže keby s tým koordinátori súhlasili, tak si môžeme urobiť e, schôdzku koordinátorov teraz. Čiže toto je môj návrh smerom ku koordinátorom pretože máme polhodinový náskok, mohli by sme si teraz urobiť schôzku koordinátorov, alebo chcete prestávku radšej? Every... Vážení kolegovia výboru REGI, každý z vás, čo nie je koordinátorom, musí teraz na pol hodinu opustiť miestnosť a vrátiť sa sem o štvrť na šesť. Teraz sa začína rokovanie koordinátorov. Vážení kolegovia, dám vám dve minúty všetkým tým, čo nepatria na stretnutie koordinátorov, aby opustili miestnosť. Stretneme sa opäť o štvrť na šesť.